Myslím si, že vy by ste mohli zvýšiť transparentnosť a hĺbku našej rozpravy. Ďakujem vám ešte raz, vážení poslanci, ďakujem pani, vážená pani predsedajúca. Ďakujeme pani e, komisárka za vašu spoluprácu. Týmto uzatvárame túto rozpravu. E, hlasovať budeme počas prvej časti e, májovej mini plenárky. Prechádzame k ďalšej téme a to je... A to je zákaz používania technológií na základe kianidu v banskom priemysle a dám na 3 minúty slovo pánovi Janošovi Adlerovi. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia. Ďakujem veľmi pekne za slovo. V minulých rokoch um, boli v Európskej únie prijaté veľmi dôležité opatrenia uh, s ohľadu na ochranu prírody. Dovolte mi poukázať na biodiverzitu a príslušné rozhodnutia alebo uh, rámcovú smernicu o vode. Rámcová smernica o vode EÚ zavádza povinnosť členských štátov chrániť kvalitu našich vôd a predchádzať znečisťovaniu vody. Je to správny cieľ? Áno, určite. Je našou povinnosťou vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sme tento cieľ dosahovali? Určite áno. Existuje nejaká, nejaká metóda ťažby, ktorá ohrozuje naše vodstvo a životné prostredie. Áno, existuje. Je to veľmi zastaralá a nebezpečná e, technológia. Mnohí z mojich kolegov, poslancov, by chceli túto technológiu eh, v celej EÚ zakázať. Pred desiatimi rokmi eh, katastrofa na rieke Tisa a podobné nehody, ktoré sa objavili, nám vyslali varovný signál, drahé kolegyne, kolegovia. Eh, sme na križovatke a je to veľmi naliehavá otázka. Je to vhodný okamih, pretože podľa informácií od komisie len v tri krajiny využívajú technológie založené na kianide. No a tri ďalšie krajiny túto technológiu už zakázali a idú príkladom pre iné členské štáty. Je to naliehavá otázka, pretože cena zlata stúpa a nové bane sa možno budú otvárať v celej Európe a budú využívať túto zastaralú technológiu. Je to skutočne obrovský problém pre naše životné prostredie. Drahé kolegyne, kolegovia, keď hovoríme o tom, že potrebujeme chrániť kvalitu našich vôd, nemôžeme dovoliť kianidové jazera blízko našich vodných tokov a vodných plôch. Ale taký bude výsledok používania tejto zastaralej technológie. Ak chceme vážne hovoriť o ochrane biodiverzity, nemôžeme umožniť používanie technológií, ktoré zabíjajú e, život vo vodstvách od mikroorganizmov cez e, kôrovce, ulitníky až po ryby. Dámy a páni, nemôžeme čakať na ďalšie ďalšiu katastrofu, aby sme sa tým začali zaoberať. Na záver by som chcel poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí sa zapájajú do diskusie a rovnako by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som poďakoval všetkým kolegom a spolupracovníkom, ktorí tu nie sú, kvôli e, vulkánu a vulkanickej aktivite. Ehm, máme podporu zelených, socialistov, liberálov, ako aj konzervatívci to podporujú. Je to skutočne naliehavá otázka, ktorá si vyžaduje širokú a veľkú podporu, takže prosím, vydržte so svojou podporou až do prijatia uznesenia. Ďakujem, pán Nader. A teraz dávam slovo pani komisárke, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Uh, Vážené kolegyne, kolegovia, môj kolega, komisár Píbalk, sa ospravedlňuje, pretože bohužiaľ nemôže tu byť. A tak ma poveril úlohou zúčastniť sa tejto diskusie. Ďakujem veľmi pekne na to, za túto príležitosť, že môžem vysvetliť stanovisko komisie k používaniu kianidu. Ako všetci vieme, tak sa uskutočnila veľmi komplexná štúdia o aspektoch, aspektoch e, e, používania kianidu po nehode v Rumunsku táto štúdia bola zohľadená, keď v roku 2006 Európska únia prijala špecifickú smernicu o riadení odpadovom hospodárstve. Stále ju ehm, vstúpla do platnosti pred dvoma rokmi a stále je to dobrý rámec, ako ošetriť používanie kyanidu. Hovorí sa tam o obmedzení dopadu na životné prostredie. A presné, presné podmienky sa stanovujú na budovanie a prevádzku e, skládok a spalovní a zariadení, kde sa e, skladajú alebo používajú toxické látky musia byť vytvorené núdzové plány, a to nie len prevádzkovateľia, ale aj kompetentné úrady ich musia vypracovať. Smernica obsahuje jasné požiadavky. Táto, tento legislatívny akt tiež hovorí o zatvorení a ukončení prevádzky baní každé zariadenie um, prevádzka musí mať jasné pravidlá o ukončení prevádzky. Hovorí sa tam o prísnych koncentráciách kianidu predtým, než sa uloží kianid do, na skládky. V praxi na to, aby tieto limitné hodnoty boli splnené, treba inštalovať špecifické zariadenia, ktoré zničia väčšinu kianidu ešte predtým, než sa uloží na skládku. Podľa našich vedomostí, bohužiaľ, žiadne adekvátne alternatívy kyanidu na ťažku zlata na trhu neexistujú. Vo väčšine, na väčšine uh, ložísk sa zlato, je zlato spojené s eh, inými látkami, preto sa používa kianita. Ak by sa kianita nevyužíval, zvýšila by sa tým cena ťažby, ako aj cena zlata. No avšak komisia sleduje vývoj technológie v tomto sektore a ak sa objaví v nasledujúcich rokoch eh, nejaká alternatíva, tak opätovne môžeme začať diskusiu. Medzičasom dobrá implementácia tejto smernice je nevyhnutná na zaručenie bezpečnej prevádzky týchto zariadení a minimalizáciu rizika. Dovolte mi tiež povedať, že členské štáty zodpovedajú eh, za rozhodnutie o tom, či otvoria zlaté bane na svojich územiach. Už eh, komisia hm, zajistí a dobrú implementáciu smernice a to je našou prioritou. Podľa tejto smernice členské štáty musia poskytovať komisii informácie o implementácii najneskôr do roku 2012. No a my eh, budeme musieť vytvoriť správu na, tejto, na tomto základe a to eh, bude vhodný okamih na preskúmanie efektivity tohto prístupu a keď v tomto momente sa preukáže tento prístup neefektívny, nebudeme eh, môcť umožniť pokračovanie. Takže ja eh, by som chcela zdôrazniť dôležitosť eh, vysokej miery recyklácie a eh, zvyšovania účinnosti v rámci banického sektora. Aj keď sa nepoužíva kyanit, tak ťažba zlata je veľmi zlá pre životné prostredie. Na, 1 gram, na získanie 1 jednej, jedného gramu zlata treba treba spracovať 5 eh, tón uh, uh, rudy. A rovnaká vec platí pre technický odpad, ktorý môže obsahovať zlato. A preto účinnosť a efektivita je prioritou tohto návrhu. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz dávam slovo rečníkov v mene politických skupín. Ako prvý pán Seber na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som veľmi rád, že pani komisárka Malmstrom tu je, ale bol by som rád, keby tu bol jej kolega Potočník, príslušný eh, komisár, pretože tento problém musí vyriešiť on. Ja by som chcel na úvod povedať, že Európa má produkciu zlata 0,2 73% svetovej produkcie a zlato v Bulharsku, e, Rumunsku, Taliansku, e, Fínsku a v niektorých iných krajinách sa toto e, zlato ťaží. Nevšetky všetky používajú kianit. No a Task Force, ktorá bola vytvorená na preskúmanie udalosti v Rumunsku, zistila, že jedna nevhodná koncepcia bola vypracovaná a správna správa eh, a prevádzka nebola kontrolovaná príslušnými eh, orgánmi. Takže stalo sa tam viacero chýb aj eh, za, zo strany prevádzkovateľa. A poučili sme sa z, tohto, z tejto nehody, ale táto technológia je nebezpečná a komisia chce z toho vyvodzovať ďalšie závery. No a podľa môjho, po môjho vedomia, keďže tie alternatívne technológie ešte neprinášajú žiadne výsledky, tak by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo e, môžeme urobiť v oblasti výskumu a vývoja e, na to, aby sme zabezpečili bezpečnejšiu ťažbu zlatu, zlata a e, rovnako bezpečnosť v baniach. Európska únia sa stará o dodržiavanie bezpečnostných štandardov. Pripomeniem len rámcovú smernicu o vode, ale aj všetky eh, povinnosti na ochranu biodiverzity. A preto vás žiadam, pani Malmström, aj komisára eh, Potočníka, aby v oblasti ťažby zlata sa dosiahli, eh, dosiahli pokroky. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz pán Tabajdy. Merci, Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Uh, my ako skupina socialistov a demokratov jasne podporujeme zákaz kianidu naprieč Európskou úniou. Chcel by som upútať vašu pozornosť, pani komisárka, na skutočnosť, že nie je dostatočné prijímať akcie retroaktívne, pretože ochrana životného prostredia v EÚ, predovšetkým vo výbore pre petície, vidíme množstvo príkladov, kde dochádza k zne, najprv k znečisteniu a potom sa koná neskôr. Ale nevidete, nevieme tomu predchádzať, takže našim budúcim cieľom by mala byť prevencia. Predrečníci spomenuli skutočnosť, že v Bajamáre došlo k, to, k tej katastrofe a keď budeme teda trvať na zákaze kianidovej technológie pre ťažbu, hovoríme na základe postranných skúseností pokiaľ ide o Rozia Montana, hovoríme o oveľa väčšej bani, e, o oveľa väčšom rozsahu. Je tu množstvo problémov, ktoré tento projekt sprevádzajú. Nie je tu záruka toho, že otvorené banské technológie ničia krajinu. E, do životného prostredia budú e, plynúť jedy a ten životný cyklus e, vytvorí len veľmi málo pracovných miest. Na 20 rokov je ten cyklus. Preto európsky socialisti a demokrati spolu so zelenými a EFD a z GUE my všetci spoločne žiadame, aby komisia pripravila legislatívu do roku 2011, aby došlo k definitívnemu zákazu tejto technológie, pretože e, environmentálne znečisťovanie sa nezastaví na e, hraniciach krajín. Nestačí, e, ak niektoré krajiny zakážu niečo, musíme mať EÚ dohodu. Ďakujem. Ďakujem a teraz pán Trimopulos na jednu minútu. Ďakujem. Táto otázka je mimoriadne dôležitá. Ide tu o mimoriadne nebezpečný materiál kianit. My nepríjmame to, čo nám tu hovorí komisia, a síce, že neexistujú nebezpečné techniky. Napríklad v Grécku existujú tri zariadenia, kde sa doluje zlato a tam by sa to tiež malo zakázať v troch oblastiach Grécka. A sú tu takisto rozhodnutia, súdne rozhodnutia priamo v tomto smere. Je tu aj samozrejme Medzinárodný menový fond, ktorý sa e, do toho zapája a takisto zasahuje do legislatívy ohľadne ochrany životného prostredia. E, v mnohých krajinách existujú s týmto tragické skúsenosti. V Grécku E, je spojené nebezpečenstvo s ťažbou zlata a takisto aj v Bulharsku. Rovnako tu existuje nebezpečenstvo z Turecka a z Egejského pobrežia. V Maďarsku viem, Maďarsko, ako vieme, sa v decembri rozhodlo zakázať e, všetku ťažbu kovov, pri ktorej sa používa kyanit. E, Takže aj v európskej legislatíve by sme mali zakázať používať e, túto substanciu tak, aby ale neboli poškodené e, chudobnejšie krajiny. Samozrejme, že rozhodnutie a zásahy musia byť asertívnejšie. Ďakujem. A teraz pán Chundis minútu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ενωτικής Αριστεράς θέλω να πω ότι το θέμα το θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό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 την πλήρη απαγόρευση της χρήσης κυανίου για την εξόρυξη πολυτήμων μετάλλων και θα πρέπει όλες οι χώρες όπως πρόσφατα έκανε η Ουγγαρία pri e, spracúvaní kovov a všetci musia sledovať príklad Maďarska. Ďakujem. Pán Paška, nech sa páči. Pani predsedajúca, vážená pani komisárka, e, predstaviteľ orgánov Európskej únie často a radi verejne deklarujú veľký dôraz na ochranu zdravia svojich občanov ochranu prírody ako aj životného prostredia. je preto zarážajúce že v oblasti používania vysoko toxickej chemickej látky kyanidu pri ťažbe drahých kovov sú európske predpisy až podozrivo nedôsledné. v eh, odbornej verejnosti je všeobecne známe že kyanidy patria medzi najtoxickejšie chemické látky. do organizmu sa dostávajú inhaláciou cez neporušenú kožu alebo po použití. pri dostatočnej koncentrácii nastáva smrť v priebehu niekoľkých sekúnd až minút. argumenty banských spoločností že zabezpečia také podmienky pri ťažbe zlata aby už nedošlo k ohrozeniu zdravia či škodám na životnom prostredí sa doposiaľ vždy ukázali ako jalové. niekedy zlyhal ľudský faktor inokedy prekvapila príroda. svedčia o tom desiatky ťažkých havárií z celého sveta pri ktorých došlo k rozsiahlym devastáciám prírody poškodeniam zdravia ale aj stratám na životoch. spomeňme len niektoré z posledných rokov summitville v colorade carson hill v kalifornii brewer v južnej karolíne harmony v juhoafrickej republike omagh v Gold Carry v nevade zhortma lautsky v montane kumtor v kirgizsku homestake v južnej dakote placer na filipínach baia mare v rumunsku tolukuma papui novej guinei. tu všade obyvateľstvo aj príroda draho platili za hrabivosť novodobých zlatokopov umožnenú ľahostajnosťou kompetentných orgánov. takže vážená komisia nastal čas ukázať občanom európskej únie na čom vám skutočne záleží či na životnom prostredí zdraví a živote našich občanov alebo na ziskoch banských spoločností. ďakujem. Eh, Ďakujem, pán Paška. A teraz dávam slovo pánu Tamaseskovi na dve minúty. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Musíme súhlasiť s tým, že zákaz kyanidu musí byť prioritou pre ochranu životného prostredia v Rumunsku a v celej Európe od roku 1999 do roku 2007 došlo k 25 nehodám v tejto súvislosti. Teda Kianid je hrozbou pre životné prostredie, ktorá trvá desiatky rokov. E, pokiaľ ide o nehody, tam vyvstáva niekoľko otázok ohľadne aplikovania, dodržiavania súčasnej legislatívy, aj keď úmysly môžu byť tie najlepšie. Kyanit takisto spôsobuje problémy pri transporte, skladovaní, používaní a keď k tomu e, pridáme ešte zlé e, metódy e, dekantovania, tak sa dostaneme k explozívnej situácii. Samozrejme, že existujú alternatívy, ale nepresadzujú sa v rámci EÚ, aj keď sa odporúča. Existujú nové, bezpečnejšie metódy. V novembri 2005 europoslanci aj členské štáty sa dohodli ohľadne e, tejto problematiky, ale smernica sa znefunkčila v dôsledku lobingu banského priemyslu a východoeurópskych krajín, ktoré nechceli zobrať na seba zodpovednosť e, v zmysle recykláže starých opustených baní. Tieto Smernice dokazujú, že sa tu nehovorí ani o vypúšťaní výparov z kyanidu do vzduchu. Ako príklad, v Rošia Montana e, v Rumunsku, ak sa otvorí baňa, tak bude tam okolo 134,2 kg kyanidu ktorý bude vypúšťaný do vzduchu za deň. Za rok to bude okolo 50 tisíc kilogramov a za 16 rokov, teda počas života jednej bane, to bude 18 tisíc e, kilogramov. Čiže nemáme tu záruku ochrany e, ovzdušia. Máme teda morálne právo voči budúcim generáciám zakázať banické technológie s Kyanidom. A teraz pani Zuzana Rojtová. Ďakujem. Ďakujem. Vážení kolegovia, v čase, keď si pripomíname 10. výročie rozsiahlej ekologickej katastrofy eh, v Rumunsku, eh, zbane na ťažbu zlata predkladáme k hlasovaniu uznesenie, kde žiadame v celej únii zákaz ťažby zlata prostredníctvom kyanidu. Toto je nebezpečné nielen pri haváriách, ktoré ohrozujú veľké územia, ale takisto spôsobujú neúnosnú ekologickú záťaž. Z jednej tony horniny, ktorá je kontaminovaná touto vysokotoxickou látkou, ktorá sa odburáva len veľmi ťažko, sa vyťaží zo pár gramov zlata, ale vznikajú tony nebezpečného produktu. Zahraniční vlastníci baní nepočúvajú naše žiadosti o bezpečnejší spôsob ťažby, ktorý existuje, ale je pre nich drahší. Preto vás chcem požiadať o podporu pri hlasovaní o tomto uznesení v tom zmysle, aby v Európe boli zakázané technológie využívajúce kiany do roku 2012 a aby komisia a členské štáty nepodporovali ťažebné projekty, ktoré využívajú kianis tak na území EÚ, ako aj v tretich krajinách. Tento zákaz platí v Česku, Nemecku, Maďarsku a v ďalšie krajiny by ho nepripustili. Preto je dôležité, aby ťažobné spoločnosti boli poistené proti e, nehode, vrátane návratu postihnutých oblastí do pôvodného stavu. Nepatrný zisk pri lacnejšej ťažbe zlata kyanidu nás nezbavuje zodpovednosti za funkčný ekosystém a jeho zachovanie pre budúce generácie. Ďakujem, pani Rojtová. A teraz pán Arsenis, dve minúty. Ďakujem, drahí kolegovia. Vážená pani Malstrom, po Černobyle sme všetci pochopili nebezpečenstvo jadrovej energetiky ale potom došlo k druhej najväčšej ekologickej katastrofe v Európe. Bola to katastrofa v Bajamare v Rumunsku. E, jedna baňa na zlato, e, jednoducho z nej uniklo 100 e, tisíc kubických metrov kyanidu. Postihlo to Rumunsko, Srbsko, Grécko a zabilo to tisíce rýb a znečistilo pitnú vodu. Táto kríza trvala niekoľko rokov. Hovoril sa o 1376 tonách mŕtvych rýb v, v Maďarsku a stovky ľudí museli byť hospitalizované. Napriek tomu sa naďalej zlato ťaží prostredníctvom kianidu a okrem toho Európska únia navyše takúto ťažbu aj podporuje. Očakáva sa, že takáto ťažba sa bude naďalej e, takáto ťažba zlata sa bude naďalej robiť vo Fínsku, na Slovensku, v Rumunsku, v Grécku a v ďalších krajinách. Časy, e, keď sme dávali prednosť lacnej práci pred blahobytom, sú minulosťou. Aj ekonomické výhody tejto aktivity nemôžu zatieniť rešpektovanie e, princípu znečisťovateľ platiteľ. Všetky ekonomické aktivity sú vítané, ak sa pritom rešpektuje životné prostredie. Keď používame kianid, ohrozujeme život ľudí a životného prostredia. Pani Malstrom, môžete nám potvrdiť, že máme dostatočnú legislatívu a že nedôjde k ďalšej nehode, ako to bolo v Bajamare? Pani komisárka, dúfam, že komisia ukáže, že záväzky, ktoré pred parlamentom prijala, dodrží. A ja sa pridávam ku všetkým tým, ktorí osobne trpeli dôsledkami kyanidu a žiadam úplný zákaz tejto látky v Európskej únii. Ďakujem. A teraz pán Skilakakis, dve minúty. Kyrie, kyria proedre, kyrie epitrope, kyria epitrope, o chrysos είναι εκεί, δεν πρόκειται να δραπετεύσει. Το πότε, με ποια τεχνική και ποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Zlato e, je veľmi drahým kovom, ale samozrejme jeho ťažba za takýchto okolností má dopad na životné prostredie a proti tomu musíme bojovať ak budeme naďalej e, kyanit používať pri ťažbe zlata, čo sa môže stať? Môžeme stratiť zlato, a dôjde k zníženiu e, týchto e, látok, prítomnosti týchto látok v životnom prostredí. Niektoré členské štáty ťažia zlato pri riekach a súčasná smernica má nevýhodu. E, finančná garancia, ktorá je tam obsiahnutá, e, nekompenzuje všetky dopady v prípade nehody, najmä po uzavretí e, ťažobných zariadení. V dôsledku toho sa potom neplní princíp znečisťovateľ-platiteľ. Firmy, ktoré túto techniku a technológiu používajú, musia byť potrestané ale treba ich brať aj na zodpovednosť. Treba zároveň analyzovať alternatívne spôsoby ťažby zlata, pričom by sa rešpektovali všetky princípy obsiahnuté v hesle znečisťovateľ platiteľ. Treba takisto garantovať, že v prípade nehody treba brať adekvátne na zodpovednosť príslušných prevádzkovateľov, E, a zabezpečiť očistenie prostredia. Je dôležité, aby sme disponovali takými technológiami e, a nemali by existovať stimuly, e, ktoré by podniky viedli a firmy viedli k takémuto spôsobu ťažby zlata, lebo tak nemajú motiváciu hľadať lacnejšie, drahšie a ekologickejšie spôsoby. Kolegyne. Vážená pani predsedajúca, kolegovia, kolegyne, rozhodol som sa vystúpiť k tejto téme preto, lebo som e, podrobne sledoval prieskum v oblasti Mokrská a Kašperské hory v Čechách, kde jemne rozptýlené zlato malo byť získavané prostredníctvom kyanidu. V polovici 90. rokov sme zvažovali vplyv použitých chemických látok na životné prostredie. Skutočnosť, že E, týmto spôsobom sa spracúvajú obrovské objemy rúd a škodlivosť nielen kyanidov, ale aj látok, ktoré sa používajú aj na dekyanidizáciu, čo je chlór a ďalšie nebezpečné látky, môžu mobilizovať škodlivé sprevádzajúce prvky, ako napríklad arzén, ktorý je obsiahnutý v arzéno arzénopirite. To je veľmi častý sprievodný minerál. Ja sám som v mnohých prípadoch zástanca ťažby ako nevyhnutného predpokladu všetkého akéhokoľvek rozvoja technológie, avšak v prípade použitia kyanidu pri ťažbe zlata som sa pripojil k odporcom tejto technológie a som rád, že v Českej republike sa podarilo novelou banského zákona z roku 2000 podarilo vylúčiť túto metódu. Vzhľadom na veľké riziko, ktoré je spojené s používaním kianidu, by bolo dobré vylúčiť túto technológiu nielen v EÚ, ale aj globálne, lebo rizika kianizácie e, sú veľké aj v rozvojových krajinách. Pani komisárka, ste si istá, že boli dobre zvážené nové alternatívne technológie, nové druhy separácie a e, separačnej flotácie? Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi Březinovi. A teraz pán poslanec Mesároš 1,5 minúty. V prvom rade by som sa chcel poďakovať iniciátorom otvorenia tejto tak závažnej problematiky, menovite pánovi Áderovi a Tökešovi. Chcel by som čo najrozchodnejším spôsobom podporiť pripravovaný návrh rezolúcie o všeobecnom zákaze kyanidových technológií v baníctve na celom území európskej únie. kto zažil a videl následky ekologickej katastrofy spôsobenej zlyhaním technológií baja mare a následným uvoľnením jedovatých kyanidových roztokov do vodných tokov s ďalekosiahlymi dopadmi na živú faunu rieky tisa v maďarsku ale aj dunaja na území bulharska musí urobiť všetko preto aby sa niečo podobné už v európskej únii nikdy nemohlo opakovať. moja krajina slovensko bolo hlboko dotknuté vtedajšou katastrofou pretože sa to odohralo v tesnej blízkosti našich hraníc. naviac na slovensku takisto hrozí znovuotvorenie niektorých starých baní vzácnych kovov a vzhľadom na ich nízku koncentráciu uvažuje sa o využití kyanidovej technológie bolo by absolútne chybné a nesprávne kvalifikovať tento proces nebodaj ako bilaterálnu záležitosť dvoch členských štátov európskej únie. dúfam že stanovisko komisie bude o niečo rozchodnejšie než ako to tu prezentovala pani komisárka. schválením rezolúcie nám musí ísť o všeobecnú a celoplošnú ochranu európskych hodnôt v oblasti našej ekologickej a environmentálnej politiky. ďakujem pekne. Ja tež ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Marinesku, 1,5 minúty. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Chcem poďakovať pani komisárke za vyvážené stanovisko, ktoré prijala od samého začiatku debaty, pretože technológie s použitím kyanidu sú nebezpečné, ale nebezpečné sú aj iné technológie, napríklad e, jadrová energetika. S tým je spojené obrovské nebezpečenstvo. E, to nikto nechce zakázať, každý chce len, aby sa rešpektovali pravidlá. Môžeme hovoriť o nehodách za posledných 25 rokov, ale koľko z tých nehod sa stalo v Európe? Tu ich nebolo príliš veľa a to bolo predovšetkých v krajinách, ktoré v tom období neboli členmi EÚ. Komisia toto nariadenie pripravila striktnejšie a týka sa to rôznych produktov vrátane e, aj farmaceutických výrobkov. A prečo tu hovoríme o banskom priemysle? Lebo, preto, lebo tu problémom nie je kianit, ale zlato. Takže nemôžete žiadať, aby sa prebiehajúce projekty zastavili. Ja nepoznám žiadne iné projekty využívania zlata v Európe okrem Rumunska. Drahí kolegovia, prosím vás, prečítajte si veľmi pozorne text uznesenia a e, prečítajte si, aké nebezpečenstvo úniku môže e, tento banický priemysel spôsobiť počas 16 rokov. Je možné, že dôjde k nejakým ľudským zlyhaniam, lebo sú tu niektorí členovia, ktorí nerešpektujú existujúcu legislatívu. Myslím si, že toto všetko by malo byť ošetrené v európskych textoch. Prosím vás, vyhodnote dôvody a dôsledky a odmietnite uznesenie, ktoré redukuje možnosť brať do úvahy vo všeobecnosti návrhy, ktoré e, prichádzajú ohľadne uznesenie, ktoré boli odhlasované v EÚ. Teraz... 1,5 На цианиди в добивната промишленост очевидно е въпрос, който не оставя... Важен пан predsedajúci, drahí kolegovia, prítomnosť kyanidu nenecháva ľudí ľahostajnými. My máme opatrenia, ktoré už na európskej úrovni boli prijaté a musíme naďalej chrániť ekológiu a životné prostredie, a to prostredníctvom striktných opatrení a kontroly. Musíme senzibilizovať aj verejnú mienku a to nie prostredníctvom špekulácií a vzbudzovaním strachu u občanom, lebo to vyhovuje niektorým ľuďom a niektorým druhom priemyslu. Je dôležité uvedomiť si, že väčšina kyanidu sa používa v chemickom priemysle a pri spracovaní kovov. Aj keď úplne zakážeme zlatni, e, používanie kyanidu v zlatníckom priemysle, tak e, nevyhneme sa jeho používaniu v iných druhoch priemyslu. Preto som za to, aby sa vykonala analýza dopadu na životné prostredie používania tohto kyanidu a aby sa ex ante vypracovali dopadové štúdie. V Bulharsku dnes nemáme zákaz ale rovnako neexistujú žiadne alternatívne dostatočne efektívne technológie, najmä v kontexte súčasnej krízy. A preto musíme počúvať zdravý rozum a nemôžeme zachádzať do extrémov, pretože e, cesta medzi dvoma extrémami ide cez most, ktorý nechceme spáliť. Pani Esa, na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja súhlasím s tým, že by sme nemali vytvárať e, e, také konštrukcie, ktoré vedú ku katastrofe ako Bajamáre v Rumunsku. Fínsko je veľkým producentom. E, Baňa Kittila je najväčšia v Európe, kde sa každoročne produkuje a získava 50 kg zlata. Nesmieme zabúdať na jeden vedecký fakt. Zlato sa nerozpúšťa v iných tekutinách ako kianit No a preto eh, ten procesy v tejto fínskej bani, hm, pri nich sa používa kianit, ale v uzavretých eh, procesoch eh, ten kianit sa hm, používa viacnásobne a reziduálne hodnoty sú zničené aj zvyšky, ktoré vo vode sa nachádzajú, sú odstraňované. Extrakcia alebo ťažba na základe baktérií bola hm, ekologickejšia, ale zatiaľ sa to nepoužíva na zlato. Prvá baňa, ktorá používa mikrobio, eh, mikroorganizmy na ťažbu, je ťažba niklu tiež vo Fínsku. Eh, už alternatívy sa vyvíjajú s dobrými výsledkami a ja dúfam, že pôjdeme týmto smerom a preto nepodporujem úplný zákaz kyanidu, ale iste podporujem ekologické kontroly e, s použitím najlepších technológií a procesov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Preda na 1,5 minúty. No, Vážený pán predseda, podľa môjho názoru zákaz kyanidu v banskom priemysle pri ťažbe zlata nie je opodstatnený. Existujú viaceré európske akty a zákony, ktoré už boli zmienené a ktoré iba pritvrdili podmienky využívania kianidu, najmä e, teda vychádzajú, vychádzajú z nešťastného incidentu v Bajamáre v roku 2000. Myslím si, že by sme sa mali sústrediť na e, čo najprísnejšie plnenie všetkých týchto legislatívnych aktov táto technológia, ako to už bolo povedané, sa používa viac ako 100 rokov a nebolo až toľko nehôd a je to tá najefektívnejšia technológia na získavanie zlata v posledných rokoch zlato, väčšina zlata, ktorá bola vo svete vyťažená, bola vyťažená práve vďaka tejto kianidovej technológii a riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie bolo zredukované vďaka vývoju tejto technológie. Netreba reagovať emotívne, nemôžeme stále všetko zakazovať, e, keď tu máme známe rizika, ktoré dokážeme kontrolovať. Princíp predchádzania prevencie musí mať prednosť. My musíme počúvať expertov, ak budeme používať alternatívne technológie, môžeme životnému prostrediu ešte viac poškodiť. Prvým rečníkom na zozname z Catch the Eye je Čava Cogory a cianidot használó bányászati projektek engedélyezése vagy betiltása a schválenie zákazu e, e, tohoto kianidu a týchto projektov je veľmi citlivá téma v členských krajinách a treba určite poznamenať, že nemôžeme tu byť rukojemníkmi politických otázok a diskusí. Je to otázka, ktorú treba rozhodnúť expertami, <clears throat> ak je tu skutočné e, nebezpečenstvo znečistenia, tak hlavným cieľom je chrániť e, záujmy občanov. Užitočnosť, efektivita, to nie je dostatočné na e, obhájenie technológie, pretože občania majú právo na zdravý, zdravie životné prostredie. To je v charte základných ľudských práv. Ak zdravie občanov je ohrozené, tak politické diskusie nedávajú zmysel a treba konať použitie e, technológií. E, e, mnohé krajiny už za, zakázali, členské krajiny a komisia sú v partnerstve a musia sa vyjadriť, aby sme zabránili potenciálnemu poškodeniu zdravia občanov. Ďalším je pán Takula. Kiitoksia, herra puhemies. Ďakujem, pán predsedajúci som zo severnej časti e, z latokopnej oblasti vo Fínsku a mám teda znalosti o tejto téme a ako e, naša kolegyňa Esaja veľmi dobrým spôsobom e, demonstrovala, kianit sa momentálne používa ako rozpúšťadlo v uzavretom procese. Zlatá baňa Kytila blízko môjho bydliska e, produkuje 5000 kg zlata ročne a zatiaľ nikdy neboli nejaké problémy, pretože e, environmentálne otázky e, používajú moder, teda naše, naše procesy sú moderné a technológie sú a najnovšieho dáta. Sú tu veľké rozdiely medzi členskými krajinami EÚ a treba mať výmenu najlepších skúseností. A ďalšia dôležitá problematika a to sú nové inovácie a do týchto by sme mali v budúcnosti investovať tak, aby sme mali ešte eh, ekologickejšie a efektívnejšie metódy ťažby zlata. Je to niečo, na čom spoločne treba pracovať, niečo, čo Európa musí dosahovať, tak aby sme mohli posudzovať e, trvalo udržateľným spôsobom naše životné prostredie. Ďalším je pán Posel. Vážený pán predseda prejavy kolegov eh, Rojtova, Březina a Mesároša ma veľmi dobre presvedčili, pretože popísali ako v eh, bývalej krajine, v ktorej predtým žili, v bývalom komunistickom Československu dochádzalo naozaj eh, k zlým postupom a ako sa zmýšľanie zmenilo a práve tí, ktorí sú za ochranu životného prostredia a, a, a e, európske štandardy e, sú tu a bojujú. Takéto zmeny zmýšľania sú potrebné. Treba mať nové technológie a ak to, o tom hovoríme, tak e, e ide o e, surovinu, ktorá sa aj tak míňa, prečo by sme nemali nasadiť zmenu zmýšľania práve tu? Keď nebudeme opatrní, tak nastanú škody, ktoré sa nedajú zvrátiť a budúce degenerácie nás budú preklínať. A preto tu prosím o dlhodobú udržateľnosť a rozhodujúce je to, aby sme mali jednotné európske štandardy, pretože rieky prekračujú hranice a kianit samozrejme je nebezpečenstvo, ktoré prekračuje hranice. Ďakujem. Ďakujeme, hovorí pán predsedajúci a teraz pani Basesku. Ďakujem, pán predsedajúci. Súhlasím s tým, že na úrovni EÚ treba prijať všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby sa znížilo nebezpečenstvo súvisiace s používaním kyanidu, ale totálny zákaz nemá byť jediným riešením. Toxické a nebezpečné substancie sa používajú aj v iných priemyselných odvetviach a nie iba v baníctve. Po nehode v Bajamare v roku 2000 dve veľké nehody sa stali v Španielsku v roku 1998 a vo Švedsku v roku 2003 a mali oveľa väčšie rozmery ako v Bajamare. Ale kontext je podobný. Náhodné e, pretrhnutie dekantovacích nádob a zariadení. E, svetová, väčšina svetovej produkcie zlata a striebra e, sa práve ťaží vďaka tejto technológii pri použití kyanidu. Samozrejme, že E, ďalšie nové alternatívne e, a ekologické technológie sú oveľa drahšie a preto krajiny, e, mnohé krajiny by museli sa vzdať svojich projektov za takýchto okolností. Pán Te... Vážený pán predseda, drahé kolegyne a kolegovia, tak ako povedal už pán Takula, tak kianidová technológia v baníctve je veľmi bežnou, ale ako sme si vypočuli, je tiež veľmi nebezpečná. No a to nešťastie, o ktorom hovorila pani Basesku, vtedy znečistilo Dunaj, všetkých nás to, nás to otriaslo a všetci viete, že ja sa zasadzujem za podunajský región, no a preto ja ako expert na obchod sa pýtam, čo môžeme urobiť. Aj v Európskej únii máme len nízke kapacity až by zlata. Ide o to, aby na celom svete e, sme rozbehli technické inovácie a tu existujú pokročilé technológie. Viem, že e, v Nemecku boli vyvíjane technológie, ktoré pomôžu e, predchádzať použitiu kianidu v budúcnosti. My musíme uvieť tieto technológie na trh, musia byť dostupné. A ja v tom vidím tiež obrovský obchodný potenciál. Nemôžeme sa obmedziť len na Európsku úniu, musíme aj v rámci medzinárodného obchodu dospieť k prelomu. A to v zmysle životného prostredia. Ďakujem tiež veľmi pekne. A teraz pán Mikolášik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený, vážená komisia, vážené kolegyne, kolegovia. Kyanidové metódy ťažby sú spojené s vysokým rizikom ekologických škôd a teda aj hrozbou pre ľudský život, zdravie a životné prostredie kyanidové luhovanie drahých kovov zlata je zakázané vo viacerých členských štátoch avšak nebezpečenstvo prírodnej katastrofy spojené s kontamináciou povrchových vôd nepozná štátne hranice. smutne známa eh, havária v lokalite baia mare a to je rumunsko tu trošku treba opraviť kolegu posselta to neprišlo z československa ale to prišlo naopak z rumunska a kontaminovalo to maďarsko aj slovensko a vtedajšie československo spôsobila nevyčísliteľné škody až viac než e, tisíc kilometrov od miesta vzniku. medzi zasiahnutými krajinami bola aj moja krajina. napriek tomu je v mnohých krajinách európskej únie stále možné takéto metódy legálne používať som presvedčený že je v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a vzhľadom na fakt že kyanidové metódy ťažby môžu pri haváriách zasiahnuť niekoľko štátov je potrebné a nevyhnutné vytvoriť jednotnú legislatívu na európskej úrovni. ďakujem pekne. Ja také Nyní sa hlásil pán Matula. Ja ďakujem. A teraz sa hlásil pán Matula. Nech sa páči. Doamnă comisar, Vážený pán predsedajúca, pani komisárka, e, chemická substancia, ktorá nie je dobre kontrolovaná a dostane sa do životného prostredia, dobre, ale veď tu máme ešte 10 miliónov ďalších chemických substancií, ktoré sú používané a sú tu milióny a milióny situácií, ktoré môžu byť potenciálne veľmi nebezpečné a o ktorých by sme mali debatovať v parlamente. Takže ja som vzdelaním chemik a musím povedať, že na svetovej úrovni máme veľký problém. 18% kyanidu sa používa v baníctve, ostatné sa používajú pri výrobe liekov, spotrebného, e, spotrebných výrobkov kozmetiky a tak ďalej. A my používame ešte tisíckrát toxickejšie substancie, ako je kyanid. Vo všeobecnosti e, chemické substancie, keď sa dostanú do vody, tak zničia život. A nie je to len kianit. E, mnohé rieky e, sú zbavené života, pretože sú tam aj iné chemické látky. E, keď používame chemické substancie, je potrebné rešpektovať technológie a normy stanovené na ochranu životného prostredia a Rumunsko sa rozhodlo pre takúto cestu a ostatné krajiny by to tiež mali urobiť. Pán Ungureanu. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Uh, pri všetkej úcte by som chcel povedať, že táto diskusia uh, ide nesprávnym smerom. Dovolte mi povedať, že tá otázka, ktorou sa zaoberáme, je veľmi zaujímavý objekt. Hovorí sa to o nehode, ktorá sa uskutočnila pred desiatimi rokmi. Prečo toto dlhé ticho a prečo práve teraz o tom hovoríme? Ak sledujeme túto cestu, tak by sme mali zakázať všetko, čo sa dá a nejak prepojiť s minulými nehodami. Ja vnímam túto celú vec ako neodôvodnenú a myslím, že sa tu používa, a zneužíva životné prostredie ako len taká zásterka. Ja si myslím, že je to len politické sprísahanie. Ďakujem pekne. Chcel by sa ujať slova ešte niekto ďalší. Predtým, než dám slovo pani komisárke, pán Poselt. Pán Poselt, nech sa páči. Len celkom je, krátko chcem povedať, možno to nebolo správne e, preložené. Ja poznám Bajamára veľmi dobre a viem, že to nie je v bývalom Československu, ale e, že to je v Sedmohradsku. Ja to poznám skutočne veľmi dobre. To bola asi chyba prekladu. Ja som hovoril len o príhovoroch pána Březiny, eh, Březiny, pána Mesároša, ktorí hovorili o Kašperských horách. Ja poznám geografiu Strednej Európy. Ďakujem pekne, teraz dostala slovo pani komisárka. Eh, ďakujem pekne, pán predseda, ja ďakujem za túto diskusiu a určite sprostredkujem pánovi Potočníkovi čo tu bolo povedané a máme rovnaké obavy ako vy o kianit. Je to veľmi nebezpečná látka. A dovolte mi povedať, že komisia vyvodila závery z toho, čo sa stalo v Bajamáre. No a tá smernica, ktorá bola prijatá, zahrania množstvo obmedzení, požiadaviek na to, aby sme v maximálnej miere ochránili životné prostredie a ľudské zdravie. No a táto smernica predíde podobným nehodám a ak sa objaví predsa len nejaká nehoda, tak sa obmedzia jej dopady. No a preto je veľmi dôležité, aby tá smernica bola náležite implementovaná. No a čo sa týka požiadaviek eh, na ťažbu a spracovanie odpadu, tak všeobecný zákaz kyanidu v tejto chvíli nie je eh, vhodný, ale my sa zaoberáme modernými technológiami a v roku 2012 sa objaví, eh, bude predložené, mm, bude predložené hodnotenie mm, a musíme znížiť eh, zlý vplyv ťažby zlata vo všeobecnosti. Takže ďakujem za túto diskusiu. Pán Potočník bude sa ňou v budúcnosti zaoberať. Komisia túto tému berú, berie veľmi, veľmi vážne, ale ak si prečítate smernicu, tak zistíte, že mnohé z vašich obav sú v nej zohľadené a musíme prinútiť členské štáty, aby ju plne implementovali, pretože to zníži vo významnej miere rizika. Ďakujem pekne. Ďakujem ja vám, pani komisárka. Takže, drahé kolegyne a kolegovia, rozpráva je ukončená. Hlasovanie sa uskutoční počas miniplenárneho zasadnutia v máji. No a ešte by som vás chcel informovať, že aj toto zasadnutie je ukončené. Takže želám vám bezpečnú cestu domov. Dúfajme, že nejaké vulkanické aktivity, ale nič iné na to nenarušia. Ďakujem pekne.